Bien. Bonjour à vous toutes et... Vítam všetkých prítomných. Prosím, zaujmite svoje miesta. Poprosím aj o ukončenie rozhovorov. Takže ešte raz dobrý deň. Sme uznášania schopní, je nás dosť, takže môžeme okamžite prísť eh, k programu. Navrhujem zmenu nášho programu. Mali sme hovoriť dnes do obeda o rozpočte na rok 2020. Máme schôdzu koordinátorov. Dnes neskôr má padnúť niekoľko rozhodnutí ohľadne postupu a ja preto navrhujem, aby sme bod 4, teda práve rozpravu o rozpočte na rok 2020 odložili na dnešné poobedie po diskusii s fínskym predsedníctvom. Súhlasíte? Nik nenamieta. Pýtam sa, či sú ešte pripomienky k nášmu programu, ku zvyšku. Zdá sa, že nie. Ale áno, pán Rúže, faktická pripomienka. Áno, stručne pán predseda v mene eh, politickej skupiny ID. Eh, ja som nováčik eh, v Európskom parlamente, ale nie v politike. Som golista a preto e, som po boku Marine Le Pen vo Francúzsku v duchu e, rezistencie. Predtým som spolupracoval s Michel Debré, premiérom de Gaulle. A e, spolupracoval som aj s Žakom Širakom a niektorými jeho ministrami a po ich boku som sa naučil predseda prerušuje rečníka, pýta sa, v čom je faktická pripomienka. Uh, dokončím to, pán pre, predseda. Ja som vám dal slovo eh, na faktickú pripomienku. Áno, ak dovolíte, tak chcem pripomenúť e, niečo, čo sa týka Dehontovho pravidla. No a teda po boku tých francúzských politikov som sa naučil, že si treba vážiť oponentov, e, treba obhajovať demokraciu a jej pravidlá. A preto vás, kolegovia a kolegyne, vyzývam, aby sme sa pridržali Dehontovho pravidla v tomto parlamente, pretože tým sa vlastne bude rešpektovať demokracia, jej pravidlá, aj milióny voličov ktorí v Taliansku a vo Francúzsku, e, kde Lega Norde a Rassemblement National vlastne sa dostali na prvé miesto v európskych voľbách, 21 miliónov konkrétne voličov e, za skupinu ID v celej EÚ. <clears throat> E teda budete o to väčší a e, taktiež budete čestne vykonávať funkciu v očiach našich voličov. Ďakujem, všetci si vás mohli vypočuť. Chcem vám povedať, že náš výbor pre regionálny rozvoj a ultraperiférne e, oblasti dnes smútia, pretože sme prišli o kolegu Andre Dionizo Dratford, ktorý 18. júla zahynul v 48 rokoch, bol socialistým e, zvoleným poslancom za Azory a ja osobne som ehm, veľmi rád ehm, sa, som sa tešil jeho zvoleniu do nášho výboru, pretože Andre naozaj e, neustále obhajoval ultraperiférne oblasti. E, žiaľ, nebude môcť už e, zasad, zasadať e, po našom boku, takže e, v mojom aj vo vašom mene chcem vyjadriť úprimnú sústrať jeho rodine aj socialistickým kolegom a jeho spolupracovníkom. Je tu kondolenčná kniha ktorá je nedaleko od eh, hlavnej eh, zasadacej miestnosti hemicyklu. Eh, môžete sa tam zapísať, vyjadriť sústrasť pozostalým a slovo dostane aj kolega z Portugalska Pedro Marquez a potom si uctíme minútou ticha jeho spomienku. Máte slovo? Uh, Ďakujem za slovo. Mám predsa, neviem, či portugalské tlmočenie funguje. Chcel by som prehovoriť pod portugalsky. Dobre, ďakujem. Rád by som poďakoval predsedovi za jeho slova. ďakujem kolegom za solidaritu. Je to pre nás ozaj veľmi významná strata. André bol, ako ste povedali, veľkým bojovníkom za práva, eh, mm, okrajových regiónov. Stal sa jedným z pilierov našej delegácie za tie roky a naozaj to pre nás v parlamente bude znamenať veľkú stratu. Pracoval aj v záujme detí veľmi významne a Bohužiaľ teraz jeho život skončil. A je to strata aj pre portugalskú delegáciu. Stratili sme jedného z najvýznamnejších politikov našej generácie a som veľmi rád, že tento výbor aj Európsky parlament vzdal hold Andrejovi a budeme určite niesť jeho pochodeň v budúcnosti. A ešte raz vám ďakujem za vaše slova. Merci. Ďakujem. Tak teraz poprosím o minútu ticha na jeho spomienku. Merci. Ďakujem. Comme vous le savez, ako viete, budeme hlasovať, tak aby naše predsedníctvo bolo úplné na uplynulej schôdzi sme zvolili prvého podpredsedu, ale dnes musíme zvoliť druhého, tretieho a štvrtého podpredsedu alebo podpredsedničku. Ja chcem pripomenúť mená náhradníkov, ktorí e, sa nahlásili z sekretariátu. A tí... Ale Niekto sa hlasí o slovo? Et de se faire connaître auprès du secrétariat. Takže pani Kretu tu nahradí pani Grappini za socialistov a demokratov. Pani Krel nahradí Tonino Pikula. Za Renew pani Solis Perez Suzana tu nahradí pán Botos. Ospakič Viktor opäť za Renew nahradí Laurence Ferrat a GUE NGL Martino Michels toho nahradí Papadimuli a pani Glansi nahradí pani Giera a za EPP. Pán Bogovič toho nahradí kolega Buda. Pýtam, si, pýtam sa, či sú ešte iní náhradníci určený na dnešné hlasovanie? Zdá sa, že nie. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Hlasujeme o druhom podpredsedovi. Máme kvórum. Prosím politické skupiny, aby oznámili, kto je kandidátom. Je tu ale e, jedno prihlásenie o slovo. Nech sa páči. Prepačte, pán predseda. Chceli sme tiež vysloviť faktickú pripomienku s tým, aby sme voľbu štvrtého podpredsedu odložili na popoludne, alebo ešte lepšie na september. Aby sme, teda navrhujem toto, aby sa k tomu vyjadrili prítomní. Ďakujem. J'annonce le vote poriadku. Ale teraz hlasujeme o druhom podpredsedovi. Je tu nejaký kandidát? Slovo dostane politická skupina Renew. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Je pre mňa cťou uvieť vám pána Kristiana Gena, ktorý sedí po mojej pravici a je to náš kandidát na druhého podpredsedu výboru regie. Kristian Genea, strávil väčšiu časť svojej kariéry e, ako novinár v boji za európske záujmy a myšlienky a aktívne pôsobil v rámci svojej krajiny a pracoval aj ako minister pre európske fondy v Rumunsku. Je to skúsený človek a určite z hľadiska práce v našom výbore REGI určite by bol veľkým prínosom. Ďakujem. Je dois obtenir le consentement. Dobre. Mm, súhlasí kolega Ginea? Dobre. Je tu prehlásenie o fin- vašich finančných záujmoch aj o bezúhonnosti. Ale o slovo sa hlási kolega. Grazie, presidente. A nome del gruppo vorrei comprendere... Áno, ďakujem za slovo. Rád by som len e, lepšie pochopil, že ten návrh, ktorý e, bol predložený na post druhého podpredsedu, e, tam bola tá myšlienka odložiť hlasovanie o štvrtom podpredsedovi. Takže budeme hlasovať o druhom a treťom dnes. Teda hovoríme o organizačnej štruktúre, ktorá má už podporu väčšiny. A ak tomu tak je, tak e, by bolo dosť e, zvláštne predstaviť si, že niektoré politické skupiny budú vylúčené. Takže musíme predpokladať, že vo výbore sa príslušné pravidlá rešpektujú. Ak tomu tak nie je, tak to musíme vedieť prv, než ešte dôjde ku v hlasovaniu o druhom a treťom podpredsedovi. Ďakujem. Dnes teda budeme hlasovať o všetkých e, troch, o druhom, treťom a štvrtom e, podpredsedovi. Máme iba jednu kandidatúru na e, post druhého podpredsedu E, ako to navrhli Renew, je to kolega Gine a žiaden iný kandidát nie je. Teraz teda navrhujem, aby sme e, druhého podpredsedu zvolili aklamačne. A poprosím ho, aby aj prišiel za nami tu na tribunu a posadil sa vedľa kolegu Etmana. selon la même procédure. A teraz podľa rovnakého postupu budeme eh, hlasovať o treťom podpredsedovi Eh, už tu nie sú žiadni noví náhradníci, ktorých by som mal oznámiť a preto eh, poprosím o to dať na známosť, kto je kandidátom, pán Kocalino za socialistov a demokratov. Adrian Dragos Benea come terzo viceprezident. Andrian Dragos Benea je osoba, ktorú navrhujem ja na tento post. Notre collègue Dragos. Kolega Dragos súhlasí? Áno. Aj vy ste vyplnili prehlásenie o finančných záujmoch, aj o bezúhonnosti. Žiaden iný kandidát nie je, takže opäť eh, navrhujem aklamačne zvoliť tretieho predsedu. Oui. Presidente, io avrei chiesto di metterlo in votazione, non per acclamazione. Pan predseda, ja som žiadal o hlasovanie, nie o menovanie aklamáciou. No, keď je iba jeden kandidát, tak potom je skoro prirodzené to urobiť potleskom. Merci. Vous pouvez nous Ďakujem aj vás, poprosím, aby ste prišli za nami na tribúnu. un rappel au règlement. Faktická pripomienka. Sì, presidente, solo per eh, comprendere il principio. Áno, pán predseda. Rád by som lepšie pochopil ten princíp, ktorý stojí za týmto menovaním. Napríklad o výbore Emply sme mali jedného kandidáta na predsednícky post a za každým sa hlasovalo a mohli sme aj hlasovať proti kandidátovi. Rád by som teda lepšie pochopil, ako to funguje v tomto výbore, keď došlo ku menovaniu aklamáciou. Nie je potrebné, aby sme na tomto výbore opakovali to, čo sa robí na nejakom inom. My si stanovujeme naše vlastné pravidlá. O tom rozhoduje predseda. Ja myslím, že keď je iba jeden kandidát, tak eh, to netreba komplikovať a hlasovanie aklamačne je v poriadku. Teraz teda voľba štvrtého podpredsedu. Pýtam sa, či sú už kandidáti? Pán Novakov za EPP. Ďakujem za slovo, pán predseda mám tu čest poprvýkrát menovať dámu do tohto mm, predsedníctva, aby sme vyvážili rodovú rovnosť. Pani Izabel Benchumea, verím, bude splňať všetky požiadavky na to, aby pôsobila ako podpredsednička výboru Regi. Už pracovala v oblasti regionálneho rozvoja a je zo Španielska a poprosím teda kolegov úctivo, aby hlasovali za ňu. Très bien, madame. Veľmi dobre. Pani Izabel Benobea, súhlasíte s vašou kandidatúrou? Áno, akceptujem. Dobre, aj vy ste riadne vyplnili prehlásenie o finančných záujmoch aj o bezúhonnosti. Chce niekto navrhnúť nejakého iného kandidáta? Sì, visto che si tratta di eh, criteri da soddisfare, visto che mancava. Takže určite sú tu nejaké kritériá, ktoré treba splniť. A nemali sme eh, do, zatiaľ teda medzi kandidátmi ženu, takže e, rád by som za skupinu ID navrhol ženu ako kandidátku Francesku Donato. Tiež by bola e, veľmi schopná e, na poste podpredsedničky, pochádza zo Sicílie, má veľmi dobré renomé, pracovala v oblasti kohéznej politiky a určite by dokázala veľmi dobre pôsobiť na poste štvrtej podpredsedničky výboru. Ďakujem. Čiže kolegyňa Donato súhlasí? Veľmi dobre. Aj vy ste riadne vyplnili prehlásenie o finančných záujmoch a bezúhonnosti. Máme dvoch kandidátov, dve kandidátky. <clears throat> Pýtam sa, či ešte niekto niekoho chce navrhnúť. Zdá sa, že nie. Takže budeme hlasovať elektronicky. Uistite sa, že vaša karta je v hlasovacom zariadení. Bude to tajné hlasovanie. Donc, celles et ceux. Dobre, takže tí, ktorí chcú, hlasovať e, za kandidátku EPP, za Izabel Benžumea. E, vy, prosím, stlačte zelený, teda gombík. Tí, ktorí sú za kandidátku skupiny ID, pani Donato, vy stlačte červený, červené tlačítko. Zdržanie hlasovania normálne e, nie je prípustné, ale ak naozaj na tom trváte, tak potom biele tlačítko, prosím. Myslím, že je to jasné. Čiže tajné hlasovanie, ešte raz to opakujem. Nech sa páči, môžete hlasovať. Le vote. Ah, il y a Máme o dvoch e, poslancov za EPP naviac. Donc je vous remercie de demander à deux suppléants de ne pas... Takže dvaja náhradníci, prosím, nehlasujte. OK. Le vote est clos. Dobre, teraz je to v poriadku, môžeme hlasovanie uzatvoriť. Výsledok vidíme. 26 za Izabel Benžumea, 8 za kolegyňu Donato, čiže Izabel Benžumea je štvrtou podpredsedničkou. Et je lui demande de rejoindre la tribune. Blahoželám, prosím, prídite za nami na tribunu. Chcem sa poďakovať všetkým politickým skupinám za to, že sa pridržali e, pokynov, teda aby predsedníctvo bolo vyvážené, tak z e, hľadiska rodovej ako aj geografi- e, rodového ako aj geografického. Máme teraz úplné byro a už sa teda môžeme seriózne pustiť do našej práce. Dnes po obede máme dôležité stretnutie s fínskym predsedníctvom a potom sa bude hovoriť aj o rozpočte na rok 2020. O istý čas zasadnú aj koordinátory. Chcem vám povedať, že počas letnej prestávky, teda po letnej prestávke, budeme pracovať veľmi intenzívne, pretože budeme veľmi pravdepodobne musieť eh, začať s trialógmi a to ohľadne všetkých eh, fondov, ktoré máme z odpovednosti, čiže tie, ktoré sa týkajú súdržnosti, ale aj všeobecného nariadenia v hre je veľa pre náš výbor, pre regionálny rozvoj, ale ja chcem upriamiť pozornosť na boj, ktorý nás čaká eh, vo vzťahu s radou o rozpočte. Bude to zásadné. A až na niekoľko výnimiek si myslím, že každý tu je angažovaným e, obhajcom regionálnej politiky a to treba robiť aj vo vašich členských krajinách, treba informovať aj vaše vlády, e, poukazovať na to, že súdržnosť e, si vyžaduje dostatok finančných prostriedkov tak, aby to program, to programovanie umožnilo pokrok a nie nejaký krok vzad. Bude to zásadný boj pre náš výbor. Budeme musieť byť e, počuteľní a dnes po obede vás vyzývam, aby ste e, takto aj e, vystúpili v rámci diskusie s fínskym predsedníctvom, pretože ich predsedníctvo bude rozhodujúce pri príprave rozhovorov o viacročnom finančnom rámci. Ehm, možno sa to aj počas ich predsedníctva uzavrie, ale to ešte vôbec nie je isté. Takže sa opäť stretneme po obede. Teraz poprosím koordinátorov, aby tu ostali a ostatných poslancov, poslankyne vítam eh, na pokračovanie dnes po obede o 15. hodine predseda láskavo ďakuje tlmočníkom. Félicitations.